Dames en heren, jongens en meisjes, ladies and gentlemen, mesdames, mesdames et messieurs, pardon. Eh, dobrý deň, začneme naše dnešné zasadnutie. Je to oficiálne zasadnutie na ustanovenie výboru pre rozvoj. A pokiaľ ide o pravdepodobného budúceho predsedníctva, predsedu, pokúsim sa uh, hovoriť po francúzsky. Dúfam, že neurobím príliš veľa chýb vo francúzštine. E, chcel by som vás upozorniť, že všetko to, čo poviete, sa priamo vysiela na internete. Čiže z toho vyplýva, že si musíte dávať pozor. Ja sa tu nachádzam ako v úlohe prvého podpredsedu bývalého výboru, ale pokiaľ ide o budúci mandát, tak nebudem mať takúto funkciu a ja budem sedieť niekde v tejto miestnosti. Čiže ja som tu len na to, aby sme zvolili nášho budúceho predsedu či predsedničku. Nikdy nevieme, v demokracii to nikdy nie je isté, však Adam. Máme E, všetko pripravené a teraz by som chcela poprosiť, e, či môže niekto alebo chce niekto predložiť nomináciu na predsedu alebo predsedničku tejto komisie. Pani Krez, nech sa páči. Les boutons, c'est le plus important, e, Myslím, že dnes sú najdôležitejšie tie gombíky. Uh, Eh, som Katrín Gres a v mene našej skupiny by som chcela navrhnúť kandidatúru, nie kandidáta, ale kandidátky na predsedničku eh, tejto komisie pani Eva Jolie. Eh, uvedo, je o tom informovaná aj kandidátka na túto funkciu, prijíma túto nomináciu. Ja prijímam túto nomináciu a to s radosťou. Ďakujem, beriem na vedomie. E, predpokladám, že ste vyplnili dotazník o vašich e, finančných e, záujmoch. Bolo by dobre, keby ste stlačili svoj gombík. Áno, áno, urobila som to. Hovorili, priznali ste všetky svoje akcie v Self Aquitaine. E, sú, prosím, ďalšie nominácie, ďalší kandidáti. E, pán Martínez. Ja by som chcel povedať, že som žiaľ dostával preklad do Nemčiny a predpokladám, že som nebol sám. Buď sú tie sluchadla zle zapojené, alebo je tu nejaký technický problém a chcel by som poprosiť technikov, aby sa na to pozreli, pretože dostávame dva e, súčasné kanály, dostávame jednak predsedu a dostávame aj preklad do Nemčiny. A dúfame teda, že sa to podarí vyriešiť pokiaľ máme iba jednu kandidátku a takto to vyzerá, pokiaľ by niekto chcel, aby sme hlasovali tajne, tak e, nech sa páči, zdá sa, že tomu tak nie je. Takže v tomto prípade pani Žoli ako predsednička. Prepačte, o chvíľočku sa k tomu dostaneme. Uh, a my teraz e, e, sa nachádzame vo veľmi náročnom období pre rozvoj. Rozvoj e, je vystavený útokom zo všetkých strán. Finančná kríza, klimatická kríza. Ešte doteraz sme sa podľa mňa neocitli v takejto ťažkej situácii na dosiahnutie cieľov milénia, mileniových cieľov. A predpokladám teda, že väčšina z nás zdieľa rovnaký názor a to, že Európa musí zohrávať veľmi silnú úlohu v oblasti rozvoja, sociálnej spravodlivosti na celom svete. Vy ste napísali knihu Justice Under Siege, a dúfam, že budúca kniha sa bude môcť volať Development Under Siege a že posledná strana bude happy end, bude šťastná. Ďakujem veľmi pekne. E, myslím, že budeme hlasovať e, aklamačne. E, a Málo kedy odozdávam svoju stoličku niekomu inému s takou veľkou radosťou. E, s veľkými em- emóciami príjmam toto poslanie. Ja viem, že v parlamente zrejme nie je dôležitejší výbor ako je náš pre ďalšie 5-ročné obdobie. Stojíme pred mnohými problémami, problémami klimatických zmien a e, obetí, ktoré e, spôsobuje, ktoré vyvolávajú klimatické zmeny v rozvojových krajinách. E, stovky miliard e, dolárov už boli investované, ale nemáme zatiaľ riešenie. My vieme, že celkový rozvoj vo svete dostáva zhruba 5 miliard, ale ešte stále to nestačí na to, aby sme čelili klimatickým zmenám hrozí riziko, že, budeme obeto- že obetujeme rozvoj v prospech klimatických zmien, ako aj v prospech riešenia klimati- e, finančnej krízy. Je možné, že táto finančná kríza sa ešte prehlbí, že bude trvať veľmi dlho a našou úlohou bude zvyšovať citlivosť našich spoluobčanov na to, že absolútnu prioritu má rozvoj, čiže toto je tá práca, ktorá nás čaká v ďalšom 5-ročnom období. Zároveň by som sa vám chcela predstaviť, skôr než som bola zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu, sedem posledných rokov som strávila v službách norskej vlády v oblasti rozvoja. A išlo hlavne o boj, e, prepač, o, o výstavu inštitúcií pre boj proti, proti praniu špinavých peňazí a využívaniu daňových e, rajov. Takisto som e, pracovala ako e, sudkynia, ako vyšetrovacia sudkynia a ako prokurátorka v, vo Francúzsku. Dúfam, že moje skúsenosti budú e, dostatočné na to, aby nám pomohli dobre pracovať v nadchádzajúcich 5 rokov. Teraz pristúpime k voľbe štyroch podpredsedov tohto výboru. civile. Dostala som nominácie na miesta podpredsedov. Prvý podpredseda pani Stifler. Pani Stifler je tu. Prijímate úlohu prvej podpredsedničky. Áno, akceptujem túto nomináciu a urobím všetko preto, aby som bola hodná tejto funkcie a aby sme pohli veci dopredu. Vyplnili ste priznanie o vašich finančných zájmov? Áno. Sú ďalší kandidáti na miesto prvého podpredsedu tohto výboru. Ak nie, v tomto prípade navrhujem, aby sme vymenovali pani Stiflera aklamáciou. Pani Stifler, poprosím vás, aby ste sa posadili na stoličku vedľa mňa. No. Dostala som návrh nominácie pána Deva, ktorý by mal byť druhým podpredsedom. Pán Deva je tu. Príjmate úlohu druhého podpredsedu tohto výboru? Áno, pani predsednička, s radosťou príjmam. E, vyplnili ste priznanie o vašich finančných záujmoch? Áno, vyplnil som. Sú prosím ďalší kandidáti na toto miesto? Ak nie, navrhujem, aby sme pristúpili k vymenovaniu pána Devu ako druhého podpredsedu výboru pre rozvoj aklamačne. Mm, äh, poprosím pána Devu, aby zaujal svoje miesto za predsedníckým stolom. Thank Dostala som návrh na nomináciu pána Staniky za tretieho podpredsedu nášho výboru. Prepačte, je to pani. Je, je tu prosím pani Staniky. Pani Saniky príjmate e, miesto tretieho podpredsedu e, výboru pre rozvoj. Il microfono, bitte. È sì che dovrei saper usare il microfono, eh? L'ho usato per 50 Áno, len musím sa najprv naučiť zaobchádzať s mikrofónom. Nerobila som to 15 rokov. Ďakujem veľmi pekne, veľmi ma to teší a teším sa aj na to, že budem usilovne pracovať pre tento veľmi náročný výbor. Vyplnili ste aj formulár o vašich finančných zájmoch? Áno, urobila som tak. Ďakujem. Sú prosím nejaké ďalšie nominácie na miesto tretieho podpredsedu? Ak nie, navrhujem, aby sme zvolili pani Zaniky aklamáciou. A poprosím ju, aby zaujala svoje miesto za predsedníckým stolom. Fumte para Dostala som návrh na nomináciu pani Kretu za štvrtú podpredsedničku nášho výboru. Pani Kretu sa tu nenachádza, ale napísala nám list, ktorý nám prečíta pán Martínez. Nie, pani predsednička, ja ho nebudem čítať, ja nie som čítač listov. Chcel by som povedať len toľko, že e, pani Krojty tu nemôže byť z osobných dôvodov, zo závažných rodinných dôvodov a požiadala nás, aby sme, e, vzhľadom na to, že je kandidátkou socialistickej e, skupiny, aby sme predložili jej kandidatúru, je aktívnou, e, je pripravená byť aktívnou členkou tohto výboru a s radosťou prijíma e, E, návrh na miesto podpredsedničky, vyplnila príslušné priznanie o svojich e, finančných záujmoch a som veľmi rád, že môžem ju predstaviť. Máte ten list, ktorý vám pani Kveťu adresovala ako predsedničke výboru. Ďakujem. Ďakujem, pani Grete prijala funkciu štvrtej podpredsedničky e, mailom poštou. Takže teraz ukončíme. Ešte sú nejakí ďalší kombináti na post štvrtého podpredsedu? Nie, takže navrhujem, aby sme pristúpili k menovaniu pani Kryty aklamačne. A teraz sme ukončili e, vytvorenie našich e, orgánov, teda predsedníctva a podpredsedníctva. Teraz, keďže budeme v prvej, v prvom dva a pol ročnom období spolupracovať, tak by som navrhovala, aby sme sa navzájom predstavili. Myslím si, že každý E, môže sa počas jednej minúty predstaviť, povedať, kto je, odkiaľ je a aké sú naše očakávania a naše vízie. Možno by sme mohli začať no, týmto radom, ukazuje pani predsednička. No mohli by sme začať vami, pána, teda každý dostane jednu minútu rečníckého času. Ďakujem, pani predsednička. Ja som Moris Ponga, som poslanec zo Zámoria, som z Pacifickej oblasti, z Pacifických ostrovov, Tichomorských ostrovov a predtým som mal pomerne zodpovedné miesto ako člen vlády počas desiatich rokov a e, teraz som prijal funkciu a bol som zvolený za europoslanca. Aké sú moje očakávania? že ja očakávam, že parlament by sa mohol pozrieť na asociačný režim, a na, ktorý by upravoval vzťahy Európskej únie a malých krajín v Tichom oceáne. Niektoré, členky, eh, niektoré z týchto krajín sú členmi Európskej únie, lebo sú súčasťou francúzskych zámorských území. Takže aby sme si všímali vývoj štatútu týchto krajín. Ďakujem. Myslím si, že môžete zostať sedieť, aby kamera zachytila aj váš zvuk, aj obraz. A ja som sa pomýlila, možno, že by sme mohli začať pod predsedmi, a teda o niekoľko minút dám slovo vám. Ja budem veľmi stručná. Volám sa Michel Sifler, e, som zástupkyňou e, primátora Valsasku, som členom politickej strany Moderná ľavica, vedie ju e, pani Bokel, som niekoľko dní poslankyňou, europoslankyňou a okrem toho E, som študovala farmáciu, teda v žiadnom prípade nie politiku, ale všetky cesty vedú do Ríma. No, som vydatá, mám dve deti a teda teraz dám slovo môjmu susedovi a ak si niekto želá ďalšie informácie, kľudne sa ma spýtajte. Volám sa Ločdiva. Deva som eh, člen tohto výboru už 10 rokov eh, počas dvoch volebných období parlamentu výbore pre rozvoj. Myslím, že tento výbor je veľmi dôležitý. Som koordinátorom skupiny PPED. Už eh, aj vo výbore e CP už nie som eh, v skupine PPED z dôvodov, ktoré nie sú moje právomoci. Teraz som členom novej politickej skupiny, eh, skupiny Európskej konzervatívcov a reformistov a tam som tiež koordinátorom. Predtým, ako som prišiel do Európskeho parlamentu, pôsobil som v parlamente Veľkej Británie a tiež vo vláde za vlády Johna Majora. Som veľmi rád, že môžem byť v tomto výbore. Ako povedala pani nová predsednička, čelíme mnohým výzvam na celom svete, ktoré súvisia s finančnou krízou. Musíme sa snažiť veľmi usilovne, aby sme dokázali podporiť tých najchudobnejších na svete a to bude dosť veľká politická bitka. Zaniči. Grazie. Eh, mi chiamo Iva Zanicchi. Ďakujem, volám sa Iva Zanicchi, som talianka. Nemám veľkú politickú minulosť. Počas 25 eh, rokov som pracovala v divadelnej oblasti Stretla som sa s mnohými ľuďmi, s mnohými dôležitými osobnostiami a život mi veľa dala. Myslela, myslím si, že nastal okamih, aby som aj ja začala dávať. A myslím si, že som si zvolila tú správnu cestu a pri najmenšom ten správny výbor. Ja sa vždy angažujem s láskou, ako som to vždy robila. A e, máme tu nášho vodcu, našu predsedničku a všetky tieto osobnosti, s ktorými chcem skutočne pracovať. Viem, že mnohí málo dôverujú ľuďom, ktorí prichádzajú z divadelného prostredia, ale ja môžem povedať, že e, moja minulosť je mojou výhodou a garanciou a želám si dobrú prácu, lebo ju potrebujeme naozaj. Ešte <clears throat> skôr, ako vám dám slovo, chcem pripomenúť, že každý dostáva jednu minútu. Ďakujem pekne pani predsednička. Ja vám chcem najprv zablahoželať za e, vaše zvolenie a aj podpredsedom za zvolenie. Ja sa volám Gay Mitchell a e, ja e, som člen EPP a spoločný koordinátor s pánom Kazmarakom. Bol som členom tohto výboru a bol som tiež spravodajca pre nástroje rozvojovej spolupráce, ktorú zlúčila 16 naredení do jedného ako základný zákon pre rozvoju pomoc. A tiež som bol spravodajca pre naredenie o núdzových potravinách, ktoré sme uzavrali v decembri novembri a tiež som poslanec Európskeho, eh, Írskeho parlamentu a tiež som eh, bol eh, v istom čase minister zahraničných vecí Írska. Stručne poviem, že každý rok zomrie 11 miliónov ľudí, detí a ďalší nemajú čistú vodu. A ja som videl toto ako prioritu a dúfam, že budem môcť spolupracovať na riešení týchto problémov. Nazývam sa Filip Kačmarek, jestem posłem e, wybranym v Polsce. Ja sa volám Filip Kačmarek, som poslanec z Polska a počas e, e, minulého volebného obdobia som tiež pracoval v tomto výbore. Myslím, že on je veľmi dôležitý a v predchádzajúcom volebnom období som sa zameriaval na krajiny, ktoré sú nové v Európskej únii, aby tieto sa tiež zapájali do rozvoja. Nehovorím zámerne o nových členských štátoch, ale o tých, ktoré majú menej skúsenosti, pretože v tejto veci e, roky nie sú také dôležité. Predtým, ako som bol členom Polského národného parlamentu, som tiež pracoval v samozpráve. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pani predsednička. Volám sa Andráš Ďurk, som maďarským členom parlamentu, som novým členom tohto výboru, ale nie som novým členom parlamentu. Pracoval som aj v predchádzajúcom funkčnom období, predtým som bol členom zahraničného výboru Maďarského parlamentu. Ja viem, že ide o veľmi dôležitý výbor tohto parlamentu a chcel by som byť jeho užitočným členom a vzhľadom na to, že môjim ďalším výborom je výbor pre energiu, predpokladám, že tu ide o prekryvajúce sa oblasti týchto dvoch výborov, napríklad klimatické zmeny a tak ďalej. Teším sa, že som tu. Ik Thijs Bjerman, ik was journalist 20 jaar lang tot ik in het eh, Europees parlement kwam in 2004. Ďakujem, ja som eh, prišiel do tohto parlamentu v roku 2004. Eh, pracoval som vo výbore pre e, poľnohospodárstvo a teraz som vo výbore pre rozvoj. Som za rovna, rovnosť príležitosti v Európe, ale aj mimo nej a myslím si, že Európska únia by mala zohrávať prikopnickú úlohu v oblasti rovnosti príležitosti pre všetkých. Myslím si, že tento výbor môže v tomto smere zohrať zásadnú úlohu. Ďakujem. Ehm, blahoželáme, e, pani predsednička. Volám sa Michael Cashman, som členom tohto parlamentu už 10 rokov. Predtým som pracoval e, v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v boji za spravodlivosť a ľudské práva. Ide nám o viacero vecí. Chceme taký svet, kde by sa so všetkými zaobchádzalo e, rovnako. A druhá vec, ktorá mi leží na srdci, je, aby politici menej hovorili a viac robili. Ďakujem. Číslo 10, prosím. Volám sa eh, De Rosa, som írským členom eh, Libristickej strany a tu som členom eh, liberálnej skupiny pracujem vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci. Pracoval som tam posledných 10 rokov a myslím si, že e, to je, že, že medzi otázkami, ktorými sa zaoberáme interne v EÚ v oblasti zamestnanosti sociálnych vecí a oblasti, ktorými sa zaoberáme oberá. Výbor pre rozvoj existuje veľká, vysoká miera prepojenosti a takisto nám ide o to, aby sa splnili mileniové ciele, predovšetkým, aby sa zabezpečila dôstojná práca pre všetkých. Myslím si, že toto je naozaj jeden veľký rozdiel medzi rozvojovým svetom a vyspelým svetom. Ďakujem. Blahoželám predsedničke a aj podpredsedom. Ja som Miguel Angel Martinez a 10 rokov som v tomto výbore. A pred, e, veľkým ča- pred dlhým časom som bol aj koordinátor v tomto výbore e, za socialistickú skupinu a e, teraz som koordinátorov podpredsedov socialistov v predsedníctve snemovne a okrem iného budem sa zúčastňovať, nielen čo najviac sa zúčastňovať v tomto výbore, ale aj e, v predsedníctve parlamentu obhajovať všetky aspirácie a zamery tohoto výboru, pretože myslím, že to je zásadný výbor, hlavne čo sa týka pohľadu, ktorý máme na globálny svet, v ktorom Európa musí zohrávať takú e, súdržnú funkciu, ako aj dôslednú pri presadzovaní našich spoločných hodnôt. Hola, soy Enrique Guerrero. Dobrý deň, som Enrique Herrero, španiel socialista a som nový poslanec Európskeho parlamentu. Predtým eh, som eh, mal v španielskej vláde na starosti oblasť eh, vzdelávania a vzťahov medzi parlamentom a vládou a moje posledné miesto práce predtým, ako som kandidoval na mm, člena parlamentu, bolo, že e, som e, bol e, zástupca vedúceho kabinetu predsedu vlády Španielska. Ja myslím, že to, čo sa hovorí o rozvoje v týchto časoch kríze, je, že rozvoj je ohrazený, ale zároveň teraz je viac jasné ako predtým, že prosperita, dôstojnosť a bezpečnosť e, sú neoddeliteľné e, pre celý svet a musia byť zabezpečené pre všetkých, e, lebo ináč nebudú pre nikoho. A myslím, že Európa by mala využiť svoj mocný hlas, aby pokročila v plnení týchto cieľov. Mein, <clears throat> mein Name ist Norbert Neuser. Ich... Volám sa Norbert Neuser, pochádzam z Porinia, Horného Porinia. Som e, novozvoleným členom tohto parlamentu. Predtým som bol 10 rokov zástupcom v samozpráve svojho kraja v Nemecku a v rámci rozvojovej spolupráce veľmi úzko som spolupracoval s mimovládnymi organizáciami a miestnymi občianskými združeniami Dúfam, že do roku 2014 to by sa prekryvalo aj so splnením mileniových cieľov rozvojových, že sa nám podarí rok čo rok naplňať tieto ciele a teším sa na našu spoluprácu. Eh, viceprezidente. David Sassoli, vengo... Blahoželám pani predsednička, blahoželám aj e, podpredsedom. Pochádzam, som z Ríma, som šepom, bol som šepom delegácie v Európskom parlamente. E, teraz toto je moje prvé funkčné obdobie v Európskom parlamente a predpokladám, že v tomto výbore musíme zohrať strategickú úlohu tak pre parlament, ako aj pre Európu. Musíme reagovať na ekonomickú krízu tým, že dáme nový zmysel spolupráci v oblasti rozvoja. Myslím si, že dôležitou súčasťou dôveryhodnosti Európy je práve oblasť, ktorou sa zaoberá tento výbor a môžeme podporiť a chceme podporiť tak rozvoj, ako aj spravodlivosť. Ďakujem. Som Patrice Tirolier Som učiteľ a starosta obce Gromburg. E, bol som teraz zvolený do Európskeho parlamentu a zastupujem predovšetkým atlantickú sekciu vo 8. E, okrsku. E, pracoval som predtým ako regionálny poradca v rámci hospodárskeho a sociálneho partnerstva a urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby sme eh, podporili eh, spoluprácu aj s Martinikom a s obvodmi, o ktorých som hovoril v Antilách. Chcel by som presvedčiť toto zhromaždenie o potrebe iniciovať skutočný skutočnú politiku rozvoja v rámci medzinárodného rozvojového práva. Myslím si, že je dôležité, aby sa tak robilo a aj pre Európu je dôležité, aby sa iniciatíva v tomto smere ďalej podporila. Και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ το Προεδρείο. Ονομάζομαι Ελένη Θεοχαρούς ja sa volám Elenis Ocharus a som zástupca Cypru v Európskom parlamente. Bola som eh, profesorkou medicíny a tiež som bola poslankyňa v mojej krajine a za posledných 25 rokov som spolupracovala s eh, mimovládnymi organizáciami na ochranu ľudských práv a rozvoj vo všetkých častiach sveta. Zúčastnil som sa za posledných 20 rokov e, v konfliktoch ako chirurg a pracovala som v Afrike, v Ázii, v Karibskom more a Latinskej Amerike ako dobrovoľnička v mnohých prostrediach. Myslím, že Európa má morálnu zodpovednosť aj voči svetu, ale aj voči vlastným občanom. Pretože pomocou rozvojovým krajinám budeme môcť bojovať eh, proti eh, nezákonnej migrácii a pandémiám a klimatickým zmenám a zhoršovaniu životného prostredia. Takže eh, my máme veľa mm, práce a chcem byť k dispozícii výborovej predsednice, aby som ja tiež tu dala k dispozíciu moje skúsenosti mon nom, je m'appelle Volám sa Csaba Őri, som Maďar a som náhradníkom výboru DV od roku 2004. Bol som náhradníkom. Mám v úmysle pracovať eh, veľmi seriózne v tomto výbore v nadchádzajúcom období. Ďakujem. Ich heiße Birgit Schnieber. Volám sa, Birgit Schnieber Jastram, pochádzam z Hamburgu. Je to veľké mesto na severe Nemecka. Som poprvýkrát e, ako poslankyňa v Európskom parlamente, mám však skúsenosti z nemeckého spolkového snemu aj z mesta Hamburg. Tam som pôsobila samozpráve a mám bohaté skúsenosti aj so spoluprácou v rozvojových krajinách. Som e, veľmi rada, že budem mať možnosť s vami spolupracovať. Teším sa na túto spoluprácu. Dobre popoludne, ja som Kryton Arsenis, som z Grécka a som nový poslanec eh, z socialistov a demokratov a od veku 15 rokov som súčasťou ekologického hnutia a ja sa hlavne zameriavam na trval udržateľný rozvoj a ochranu prírody a boj proti klimatickým zmenám. Toto je jedna z najdôležitejších vecí pre ľudstvo v súčasnosti. Študoval som medzinárodný rozvoj a urbanizmus a nakoniec si myslím, že najdôležitejšia výzva pred nami je boj proti klimatickým zmenám. A rozvojové krajiny to nebudú môcť robiť spolu, ale musia to robiť s ostatnými. Nežijeme v spravodlivom svete a musíme zaručiť prežitie všetkých eh, obyvateľov planety a musíme im zabezpečiť prístup k základným eh, potrebám, ako je napríklad voda. Výzva, ktorú sme e, si vzali na seba, je obrovská a je to aj jedinečná príležitosť a preto dúfam, že budeme môcť spolupracovať, aby sme to mohli niečo zmeniť. Predsednica, ja som jeden sme sedmi. Ďakujem, pani predsednička. Ja som jeden zo siedmých e, poslancov za Slovinsko v tomto parlamente a rád by som využil túto príležitosť na to, aby som mohol hovoriť vlastným jazykom. Veľmi sa teším, že som členom tohto výboru potom, ako som celý svoj život strávil vo verejnej službe, najprv ako novinár a potom ako člen nášho parlamentu a potom som bol aj eh, ministrom zahraničných vecí v Slovensku. Považujem za dôležité, že namiesto toho, aby sme budovali pevnosť Európskej únie, aby sme stavali mosty, mosty k ľuďom, ktorým ide o pokrok, aby sme tých, aby sme e, neboli svetkom toho, že e, tí ľudia na člnoch e, skončia na pobrežiach Španielska a Talianska. My chceme, aby sme vybudovali svet zajtrajška, v ktorom si budeme všetci rovní a v ktorých budeme mať všetci viac menej rovnaké príležitosti na život. Ďakujem. Dobré popoludne, volám sa Bill Newton, som britský liberál, som z oblasti East Midlands. Robin Hood bol našim najslavnejším občanom. Možno si spomínate aj na šerifa z Nottinghamu a na to, že chudobným dával, bohatým bral. Ja som novým členom tohto výboru, ale e, toto je už môj šiestý mandát. Pracujem aj v, vo výbore pre životné prostredie prostredie osobitne ma zaujímajú otázky klimatických zmien a predpokladám, že budem môcť využiť svoje skúsenosti v tomto výbore. Ďakujem, pani predsednička. Takisto by som vám chcel zablahožiať k vášmu vymenovaniu za predsedničku tohto výboru. Ja som e, tu už pracoval v roku 1994 a 1999 Ehm, mám na starosti ehm, humanitárnu ehm, pomoc a v našej vláde som mal na starosti humanitárnu pomoc a rozvoj. Takisto som mal vo svojom portfóliu Západnú Afriku, ktorá je mimoriadne dôležitá pre oblasť rozvoja kým som pôsobil ako minister, tak som mal možnosť e, dosiahnuť, aby sa e, lepšie využívala e, rozvojová pomoc a aby sa zvýšil podiel zahraničnej pomoci na hrubom národnom produkte v Luxemburgu, v Luxembursku. Už dnes robíme oveľa menej chýb v analýze situácie v oblasti rozvojovej pomoci, než tomu bolo v minulosti. Ďakujem pani predsednička. Ja by som vám takisto chcel zablahoželať. Volám sa Arlen Desir, som európsky socialista, bol som zvolený vo Francúzsku a tomto výbore som náhradníkom, takisto som členom výboru pre zahraničný rozvoj. Už 10 rokov eh, pôsobím v Európskom parlamente. Myslím si, že prepojenosť medzi eh, rozvojom a zahraničnou pomocou je veľmi dôležitá. Na jednej strane máme štáty, ktoré sú veľmi eh, veľkorysými darcami, ale my máme aj také prípady, kedy zahraničný obchod má jediný cieľ a to je, sú egoistické záujmy. Je potrebné, aby sme lepšie prepojili obchodnú politiku s rozvojovými cieľmi a dúfam, že ako členovi, eh, ako člen tejto, tohto výboru k tomu budem môcť prispieť. Ďakujem. Volám sa Gabi Zimmer, pochádzam z Nemecka a som poslankyňou za ľavicu v tomto Európskom parlamente už eh, dve volebné obdobia. Teším sa na prácu v tomto výbore pre rozvoj. Dúfam, eh, že budem mať úspešnú možnosť pokračovať v práci. Chcem sa sústredovať na boj proti chudobe, najmä v rozvojových krajinách, eh, ale tiež zapojiť to do celkovej stratégie, čo sa týka rozvojových cieľov milénia, aby sme mohli ďalej rozvíjať spoluprácu Európskej únie s týmto regiónmi. Dobrý deň, už vás zdravím po druhý raz. Volám sa Katrin Kres. Bola som novozvolená do skupiny zele, za skupinu zelených a chcela by som sa poďakovať za e, všetkých e, E, priority, ktoré považujem za veľmi dôležité, sú tri. Poprvé je to otázka rozvoja, e, otázka boja proti fiskálnym únikom, proti daňovým únikom, takisto e, boj za zastavenie ubytku ornej pôdy. Som, mám takisto veľký záujem o koordináciu medzi eh, zelenými stranami v Európe a v Latinskej Amerike. Ja som členkou skupiny zelených, som z Nemecka a som eh, poprvýkrát v Európskom parlamente, som predsedničkou strany zelených v Brandenbursku a takisto som dlhé roky pôsobila v medzi mladými európskymi zelenými. Zaujímam sa o vzťahy medzi migráciou a rozvojom a bola by som rada, keby sa v rámci nášho výboru takisto zdôraznili účinky klimatických zmien na rozvojové krajiny. Dobré popoludne. Chcela by som zablahoželať eh, predsedničke. Eh, som z Holandska a eh, Patrím do skupiny GUI v Európskom parlamente. Bola som opätovne zvolená v predchádzajúcom funkčnom období. Som pracovala v oblasti životného, rozvoj, životného prostredia bezpečnosti potravín a tentokrát budem aktívne pôsobiť aj v tomto výbore. Myslím si, že stojíme pred veľkými úlohami, pretože vo svete ešte veľmi veľa ľudí žije vo veľkej chudobe aj v súvislosti s klimatickými zmenami, ale aj vzhľadom na isté politické rozhodnutia, ktoré sa buď urobili alebo neurobili. Myslím si, že v tomto výbore máme skutočne veľa čo robiť a budeme môcť zohrať veľmi pozitívnu úlohu. Niekoľko posledných rokov som sa zaoberala otázkou e, sucha, e, nedostatku e, pitnej vody, ako aj vplyvu európskej politiky na tieto faktory. Dúfam, že budem môcť prispieť k práci tohto výboru a že budeme môcť aj napriek našim politickým rozdielom úspešne spolupracovať. Ďakujem. Madam Ďakujem, volám sa Judith Sargentini, som členkou zelenej frakcie za eh, holandských eh, zelených. 10 rokov som pracovala na úrovni verejnej správy v Amsterdame, takisto v oblasti spolupráce s Afrikou, boja proti apartheidu, takisto Takisto e, sme e, sa zaoberali otázkami ťažby diamantov, ako aj ťažby e, rôznych nerastov a kovov v Afrike. Aj sme sa zasadzovali za spravodlivé a slobodné voľby v Mozambiku a v ďalších afrických krajinách. Som veľmi rada, že môžem byť členkou tohto výboru. Ja, jag heter Isabella Lövin och kommer från Sverige. Jag är med i den... Ja sa volám Izabela Lavín, ja som zo Švédska a som zo zelenej skupiny a som e, nová členka švédskej strany zelených a 20 rokov som pracovala ako novinárka vo Švédsku. Väčšinou som písala o kultúrnych veciach, ale nedávno som začala viac písať o otázkach životného prostredia. Napísala som knihu o rybolove a e, znižovaní ostavu rýb a politike EÚ v tejto oblasti a mm, tiež e, som sa mohla vďaka tomu pozrieť na africké záležitosti a dohody EPA a aký je ich dopad na chudobných e, rybárov v tých krajinách, ktorí úplne závisia od rybolovu, aby mali živobytie. Teda ja som odborník na rybolov a mm, Sledovanie týchto vecí ma viedlo k, do výboru pre rozvoj a dúfam, že budem môcť dobre prispieť k týmto otázkam a myslím, že toto je extrémne dôležitý výbor pre ďalších 5 rokov. Sú tu klimatické záväzky, ktoré dúfajme, že EÚ príjme a dúfame, že mnoho z tých peňazí sa bude investovať do rozvojových krajín. Takže je dôležité, aby tieto investície boli prospešné pre rozvojové krajiny. Did I forget somebody? Zabudla som na niekoho? Zabudla som e, niektorých členov, prípadne náhradníkov. Nie, všetci ste sa predstavili. Ďakujem e, Skutočne na mňa hlboko zapôsobila rôznorodosť eh, vašich skúseností. Máme medzi nami ľudí, ktorí majú hlboké teoretické znalosti, hlboké praktické skúsenosti a verím, že dokážeme ovplyvniť európsku rozvojovú politiku. Na programe rokovania máme ďalší, ďalší bod, ktorým je bod rôzne. Pokiaľ by chcel niekto navrhnúť nejakú tému na naše zajtrajšie rokovanie, treba to predložiť hneď teraz. Ak nie, tak sa znova stretneme zajtra o pol jedenástej na zasadnutie, ktoré bude trvať od 11.30 do, od 10.30 do 12.30. Tomu zasadnutiu bude predchádzať stretnutie koordinátorov od 9.00 do 10.30. Poprosím predstaviteľa našej administratívy, aby vás informoval o čísle miestnosti, kde sa bude konať zajtrajšie zasadnutie. Bude to PHS 1A2. Dúfam, že sa so všetkými z vás stretnem zajtra o 10.30. Týmto končím naše prvé zasadnutie.